meine Damen und Herren, das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzung vom... Dámy a páni, protokol a prijaté texty eh, z minulého zasadnutia sú k dispozícii. Má proti k tomu niekto nejaké námietky? Ak nie, tak je týmto zápisnica schválená. Pán Ferhovstad, vy ste sa prihlasili k rokovaciemu poriadku. Poštovani gospodine predsjedniče, mhm. Vážený pán predseda, Rád by som sa vám poďakoval za slova podpory, ktoré ste vyslovili. Chcem využiť túto príležitosť aj na to, aby som v mene skupiny ALDE a v článku 152 prvý odsek eh, navrhol uznesenie jednotné na tému Srebrenice. Navrhujem, aby sa tak stalo štvrtok ráno. Bude na to dosť času potom bude čas aj na rozpravu a teda aj na schválenie uznesenia a tým vzdáme eh, hold eh, obetiam eh, Srebrenice. Taktiež si uctíme všetky obete vojen v bývalej Juhoslávii a otvoríme nové perspektívy pre Západný Balkán, tak ako ste to vlastne povedali aj vy. Pán predseda, potrebujeme toto uznesenie a tento svet naozaj tiež potrebuje uznesenie nášho parlamentu. Ďakujem. Ja vám navrhujem, eh, keď sa dostaneme k programu štvrtkového zasadnutia, aby ste sa k tomu vyjadrili. Dávam vám potom ešte raz slovo. Súhlasíte? Pani Harms, vy ste sa prihlásili ešte k rokovaciemu poriadku. Vážený pán predseda, eh, kolegyne, kolegovia, tento týždeň budú určovať diskusie vyplývajúce z referenda v Grécku a myslím, že Grécko a Európska únia všeobecne sa nachádzajú vo veľmi komplikovanej situácii. Viedlo to k tomu debaty v Európskom parlamente, kde sme varovali pre takýmito, e, takýmito tendenciami. To sa dá dohľadať a vieme, že Martin Šivoc ako predseda politickej skupiny a neskôr ako predseda parlamentu sa k tomu e, vyjadril, aby sa nasnažil tomu zabrániť. Čo je teraz správne, čo je správne a nesprávne, podľa môjho návrhu a názoru najdôležitejšia úloha Európskeho parlamentu, e, komory, ktorou občania na severe, juhu, západe, východe, východu, východe Európy zvorili, treba my musíme postaviť mosty, ktoré vedú k východisku z tejto situácie. A ja vám musím povedať, pán Šulca, je, nie je to pre mňa ľahké, pretože do piatého predsedu Európskej únie som vkladá veľké nádeje a ja myslím, že naša skupina má pravdu, kde hovorí, že spôsob, akým ste sa ako predseda parlamentu zamiešali do diskusí o Grécku, bol nesprávny, nezodpovedný. Nie preto, že by ste podporovali áno v referende, ale preto, že ste prispeli k, ku konfrontáciám v Grécku a v, ďalším, v ďalších členských štátoch. A ja by som vám na tomto mieste rada povedala, že myslím, že nie ste osobou no na to, aby ste zohrávali e, v tomto akutnom procesu aktívnu úlohu v mene Európskeho parlamentu. A ja by som vás chcela vyzvať, aby ste sa držali trochu vzadu, pretože tie škody, ktoré ste spôsobili pre Európsky parlament, tie sú väčšie ako ten úžitok, ktorý teraz môžete dosiahnuť. ich nehme an, Frau Zimmer, Sie wollen... Pani Cimer, ja myslím, že sa chcete prihlásiť, vyjadriť k správe rovnakej téme. Áno, tušíte správne. No a sa to očakávať, pretože Dimitris Papadimulis je náša podpredseda a ja ako predsednička sme vám napísali list a protestovali sme proti tomu, aby ste začiatkom minulého týždňa aktívne ako predseda Európskeho parlamentu vyvíjali vplyv a intervenovali e, do priebehu referenda. Z nášho hľadiska nie je neprípustné, aby predseda Európskeho parlamentu, jedinej inštitúcie, ktorá je priamo volená, sa takto zapájal do demokratického procesu v jednom členskom štáte. My sme to neurobili, keď išlo o Škótsko, vy ste to neurobili ani počas referenda v Holandsku, a vtedy ste ešte neboli predseda. Ja som nikdy nezažila, aby predseda Európskeho parlamentu oznámil začiatok kampane, ktorý oznámil, že sa začne miešať do niečoho, že bude za áno, ktorý vyhlásil, že je konci, ktorý vyhlásil, že túto vládu musí nahladiť dočasná vláda, vláda úhradníkov, ktorý povedal, že zvolený prezidenta je demagóg, manipulátor. To nesúvisí s vašou zodpovednosťou. Vy ste nastúpili v poslednom volebnom období a v tomto volebnom období, aby ste celkom jasne posilňovali práva parlamentu, avšak nedostali ste našu podporu na to, aby ste si mysleli, že vy ste parlament, vy nie ste parlament. E, vy ste dostali od nás poverenie. Nás sa nikto nepýtal, akú pozíciu máte zastať. A preto e, vás žiadam, aby ste v budúcnosti sa toho vyvorovali. E, to predsedovi nenáleží. Každý národ má právo hlasovať o dôležitých otázkach my ako Európsky parlament, ako demokraticky zvolená inštitúcia, my musíme bojovať za demokraciu. Je nepripustné, aby v Európskej únii voliči boli tým najslabším článkom. Treba mať možnosť diskutovať o alternatívnych návrhoch a o tom hlasovať. A ja vás žiadam, aby ste aj vy prijali túto predstavu Trochu ste to prehnali. Dámy a páni, mnohí ste sa prihlásili o slovom. Je to veľmi ťažká situácia, ktorej sa ocitáme, pokiaľ ide o tento bod v súvislosti s rokovacím poriadkom. Prosím vás, uvažujte o tom, či si želáte takýto typ rozpravy. Už troška žasnem, pokiaľ ide o maďarskú vládu, tak ma žiadate, aby som zastupoval Európsky parlament. Ja som nežiadal odstúpenie vlády. Takže musíte si prečítať texty, pokiaľ začnete písať. Takže prosím vás, uvažujte, dámy a páni, či sa chcete do toho pustiť, teda do tejto rozprávy. Pán Ferhovštát, nech sa páči. No už pokiaľ ide o tú rozprávu v stredu, môžem sa ujať slova teraz? No urobíme to hneď, počkajte. Čiže v stredu alebo teraz? E, rozprávu o Grécku. No, e, hneď sa k tomu dostaneme k nášmu programu a potom vám dám slovo. Prosím vás, chce sa ešte niekto viac slova v tejto súvislosti? Vidím, že to tak nie je, takže ďakujeme pekne. Ešte pán Pitela, nech sa páči. Vážený pán predseda, ja si Nemyslím, že človek príde o právo prehovoriť, keď sa stáva predsedom parlamentu. Ale ja uvažujem teda v tom kontexte, keď som sa rozprávala s Martinom Šulcom, tak som počul o mojom kolegovi, o Martinovi Šulcovi, že je veľmi konštruktívny, že má také pozície, ktoré poukazujú na jeho schopnosť spolupracovať a že teda vždy eh, hľadá riešenie, no niečo, čo môže skutku Grécko zachrániť a čo bude tiež určitou solidaritou, prejavom solidarity voči gréckému ľudu nazdávam sa, že nie je správne, keď v takých eh, ťažkých chvíľach v dejinách sa uvádzajú veci, ktoré nie sú celkom v poriadku. Ja si myslím, že sa máme zaoberať tým, čo sa udialo. Ide nám o to, aby Európska únia eurozóna a Grécko sa vymanili z týchto ťažkostí. Ja chcem potvrdiť len toľko, že moja politická skupina S plus D robí všetko v prospech toho, aby sme zachránili Grécko. Pri, prirodzene, že musíme rešpektovať princíp solidarity, musíme rešpektovať grécku vládu. Prosím vás, nepolemizovať v tomto ohľade, ani takisto nepolemizovať voči osobe, voči osobe, ktorá počas svojej funkcie ako predsedu parlamentu mala vždy autoritu a posilnila prestíž Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, nikto sa nehlási o slovo, keďže odstúpil pán